A preto komisia čoskoro zahájí verejné konzultácie v tejto veci. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán komisár. A tým pádom sa dostávame na koniec našej rozpravy a prejdeme v ďalšiemu bodu nášho programu. Ide o jednominútové vystúpenia. Mám sériu žiadosti o slovo a slovo dám vám teraz pánovi Zazadovi. Pripomínam, že máte len minútu. Ďakujem, pani predsedajúca, dámy a páni. Rád by som hovoril o probléme matiek s malými deťmi a o starších ľuďoch, na ktoré, ktorí sa nachádzajú na európskych letiskách. Nariadenie 11 z roku 2007 stanovuje, že tieto kategórie ľudí by mali dostať asistenciu od zamestnancov aerolínií, ale často v praxi síce opatrenia existujú, ale nie sú rešpektované. Napríklad Európska komisia pripravila pre matky a otcov, ktorí cestujú s malými deťmi, isté opatrenia, ktoré sa tu vôbec nezmienujú, ale Občania by sa mali domáhať svojich práv. Napríklad názov tohoto nariadenia by sa malo zmeniť tak, aby sa rozšírilo o výrazy, ktoré hovoria, že aj matky, aj otcovia cestujú s malými deťmi. Mali by sme mať aj piktogramy, symboly, ktoré budú lepšie informovať občanom, občanov o opatreniach. Pani Jimenez, jednu minútu. Ako členka výboru pre ľudské práva, ako španielka a európska občanka a ako obeď terorizmu, pretože ETA zavraždila môjho brata a jeho manželku, by som rada odsúdila venezuelskú vládu preto, že dovolila teroristom sa usadzovať na ich území a obchodovať s nimi, dokonca aj keď bol vytvorený vydaný medzinárodný zatykač. Je to veľmi vážne porušenie základných práv aj bezpečnosti všetkých európskych občanov. Žiadam, aby španielská vláda konala, pretože je to poníženie všetkých Španielov. Pán Zapatero nemôže zostať, nemôže zostať ticho, nemôže mlčať, keď venezuelské súdy a garda mučia ľudí a španielský premiér nesmie odvracať zrak od toho, že mili, militantné jednotky Farkov a teroristi z organizácie ETA sa bežne fungujú na území Venezuely. Venezuela sa stáva útočiskom pre teroristov. Španielsko by malo protestovať proti takýmto praktikám, pretože bolo veľmi vážne zasiahnuté tým, keď ignorovalo takýto problém. Malo by Španielsko zareagovať a každý by v takejto situácii zareagoval, nielen Španielsko. Ďakujeme, pani Jiménez. Každý má iba jednu minútu. Pani Styler. Ďakujem za slovo. Pani predsedajúce. ja som chcela spomenúť, že 18. septembra 36 poslancov vrátane mňa boli poctení Európskou nadáciou a boli ocenení za našu prácu v boji proti tabakovému priemyslu. Myslím si, že petícia pre kolegov, ktorí sa zaujímajú našu prácu, ešte stále môže byť podpísaná. Týka sa kontroly nad tabakovým priemyslom a produktmi. 27 členských štátov má zákony proti fajčeniu na verejných priestranstvách, ale ešte stále na verejných priestranstvách sa na niektorých miestach môže fajčiť. Napríklad v Škótsku je to povolené a existujú dôkazy, a kolegovia to zmienili, že ak sa takéto opatrenia aplikujú náležite, počet detí, ktoré je prijatých do nemocnice s problémami dýchacích ciest, klesne o 18 Myslím si, že by sme prísne mali aplikovať protifajčerské zákony na území celej Európskej únie a takisto som veľmi vďačná za ocenenie, ktoré sme dostali za našu prácu. Ďakujem. Slovo má pani Šilders na minútu. Pani predsedníčka, chcela by som vítať, privítať rozhodnutie rozpočtového výboru z minulého týždňa o zmenách v etickom kódexe. Toto ukazuje, že parlament nebude tolerovať akékoľvek opadovenie prípadu Charlie McCreevy, eh, teda bývalého komisára pre vnútorný trh, eh, k kde došlo k vyšetrovaniu prípadného konfliktu záujmem 200 žiadostí bolo urobených e, iba jedna bola zakázaná. Kódex sa musí revidovať a nesmie byť iba e, voľne interpretovanými usmerneniami. Pán Kozlík má slovo na minútu. Ďakujem za slovo. Vážený pán prezident, stený parlament

a mai nap október six a fontos dátum a magyar nép. 6. októbra je dôležitý dátum v maďar, histórii maďarského národa viac e, ako polostoro, polstoročím e, predstavitelia maďarskej revolúcie e, sa chopili zbraní a bojovali za slobodu, rovnosť a bratstvo. 13 generáli, generáli v, v vojne za nezávislosť eh, boli um, zavraždení v meste, ktoré v súčasnosti patria v Rumunsku, patrí Rumunsku, avšak um, boj eh, Maďarov za slobodu sa bol takisto v roku 1956 v rámci boja proti komunizmu. Týchto 13 martírov, z ktorých e, boli štyria Maďari, predstavujú veľmi veľkú hodnotu a sú veľkým symbolom pre nás Maďarov a takisto symbolom jednoty maďarského národa. Ďakujem pekne. Díaz Gemera Garcia Gorozmegera. Dúfam, že som to vyslovila správne. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som chcel odsúdiť nedemokratické zaobchádzanie e, z toho, akým spôsobom Hugo Chávesa. Jednoducho nie, tento režim e, atakuje ľudí a ide o to, aby ide, ide o to, aby sme teda šírili um, myšlienky demokracie aj mimo Európskej únie. Samozrejme, že tí, ktorí uplatňujú totalitárne režimy a totalitárne moc na občanov, tí takéto veci nechcú akceptovať. No, myslím si, že výsledky parlamentných volieb nám dávajú určitú nádej, ale budeme musieť reagovať na situáciu a podporovať opozíciu. Um, čo môžeme očakávať od takého um, lídra, akým je Hugo Chávez, ktorý vlastne víta aj teroristov vo vládnych inštitúciách a poskytuje im zamestnanosť eh, vláda, ktorá uh, ignoruje um, požiadavku o vydanie teroristov. Nič eh, z toho, pani predsednička, takýto prístup si vyžaduje jasné stanovisko Európskeho parlamentu. Ah, monsieur Tabadži. Pán Tabadži. Prezident. Pani predsednička, rozdelenie Nemecka bolo symbolikou toho, aké, absurdity sa dejú. A zjednotenie Nemecko bolo podmienkou zjednotenia Európy, ako aj rozšírenia Európskej únie v roku 2004-2007 E, to znamená, že do, š, nikto ne, nepo, sa nepotešil viac z odjednotenia Nemecka ako my v Maďarsku, keď sa teda odstránili hranice, pretože začiatok zjednotenia Romonska, pre, e, Nemecka predstavoval e, zjedno, začiatok zjednocovania Európy, e, odstraňovala sa teda železná opona a e, e ja s, patrí medzi tých eh, maďarských politikov, ktorí sa tešili z toho, že padla železná opona a mohli sme ísť eh, do Rakúska. A takisto som bol medzi, pr- medzi prvými, ktorí teda odstraňovali um, tehly z Berlínskeho múru a myslím si, že aj Ďula Horn um, bol veľkým historikom a to by všetko nebolo možné bez Michala Gorbačova. Ďakujem, slovo má pán Gallagher. Uh, Ďakujem, pani predsedajúca. Chcem hovoriť o Islande a o spoločnom parlamentnom zhromaždení. Naša delegácia tam bola počas dvoch dní. Bola to naozaj bohatá výmena názorov, ktorú sme tam mali s členmi islandskej vlády a poslancami islandského parlamentu vo vzťahu k ich žiadosti o členstvo v EÚ. Keď sa delegácia stretla s islandským ministrom rybolovu Spýtal som sa zásadnú otázku k výlovu makrel. Všetci sme zo... zatrvalo udržateľný rybolov a rybné hospodárstvo, ale mimoriadne tí, ktorí sa živia takýmito priemyslenými takéto priemyselné odvetvia sú dôležité. V Londýne sa bude ďalej hovoriť o tejto veci. Bude tam veľké stretnutie a dúfam, že sa príjme uspokojivé riešenie. Hospodárska kríza veľmi zasiahla Island a myslím si, že to nie je len bilaterálna záležitosť medzi Britániou a Islandom, ale strany, ktoré sú zúčastnené na tomto spore, budú pokračovať vo vyjednávaní, aby dosiahli uspokojivý výsledok. Ďakujem. Ďakujem, pán Gallagher. A teraz dávam slovo pánovi Kumu Cakosovi. Ďakujem pekne, teším sa, že pán komisár Barnier je medzi nami prítomný, pretože otázka, o ktorej budem hovoriť, e, zaujíma hlavne jeho kat- prírodné katastrofy majú veľké dopady na ľudské životy, ale na aj hospodárske štruktúry a to je spoločná výzva, ktorá si vyžaduje spoločné kroky. Preto je aby Európska únia bola efe- schopná efektívne reagovať na tieto situácie Európa musí čo najlepšie využívať svoje možnosti, musí zmobilizovať európskych občanov. Dlhá európska tradícia dobrovoľnej práce nám to umožní dosiahnuť. Myslím, že musíme vytvoriť európsky európske také teleso dobrovoľníkov, e, čo je v príslušnom odseku článku Lisabonskej zmluvy v roku 2000, teda rok 2011 je rok, Európskym rokom dobrovoľníckej práce. A ako Európan by som chcela, aby sa tento obraz Európy posilnil, aby sme dosiahli srdcia a mysle európskych občanov, ale aj svetových občanov. Musíme konať, aby sme vytvorili tento, e, túto organizáciu dobrovoľníkov. Ďakujem slovo má pán Ziobru. w unii europejskiej od dwa tysiące trzynaście roku 2013 budeme mať v obmedzenia emisji CO2. E. E, Napriek ambicióznym Európskej komisie sa to dostalo to na nižší úroveň, ale ak by to bolo tak, ak sa to nedodrží, tak by to, ak by to bolo tak, ako to pôvodne komisia žiadala, mohlo by to viesť eh, k zničeniu ehm, cementárskeho priemyslu, pretože eh, sa, zvyši, sa zvyšuje o, mm, o 30 obsah cementu, čo teda bude mať negatívny dopad, ale je to veľmi dôležité pri výrobe a je to osobitne dôležité pre nové členské štáty, ktoré ešte zaostávajú za bohatými krajinami, ako je napríklad Nemecko alebo Francúzsko, ktoré už vybudovali svoje diálnice a svoje infraštruktúry ešte vtedy, keď ešte neboli žiadne takéto obmedzenia platnosti. A teraz e, takáto situácia má ďalší negatívny dopad, pretože časť e, priemyslu sa bude musieť presúvať niekde inde. A bude to naša ekonomika, ktorá bude najviac dotknutá. Pán Tusas. Το αντιδημοκρατικό ψήφισμα που εγκρίθηκε στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης χθε. Je tu antidemokratické uznesenie, ktoré sa 5. oktobra prijalo v Rade Európy, ktoré do rovnakej kategórie dáva e, e, ľudové hnutia a teroristické hnutia. Porušujú sa tu zásadné ľudské práva. Je takmer nemožné toto sledovať. Mohli by ste prosím hovoriť pomalšie, hovorí pani predsednička, pretože nie je možné vás tlmočiť. Sme proti tomuto uzneseniu, proti tejto rezolúcii, hlavne v Grécku, kde ľudové hnutia boli vedené proti antisociálnej barbarskej politiky našej vlády, ale v iných členských krajinách Európskej únie sa to e, je to dôležité. Nezastaví sa to takýmito antidemokratickými rezolúciami. Je to súčasťou kroku vpäť, späť v histórii. Musíme ukončiť barbarizmus a zneužívanie ľudí. Boj e, robotníckej triedy by e, mohol sa dotknú celej Európy, teda budeme bojovať proti, tomuto, proti tejto rezolúcii a toto sa musí dostať do koša histórie. Vyzývame ľudové vrstvy, aby e, sa hlásili k svojim právam, pokiaľ ide o túto rezolúciu, ktorá je škandalózna. Je to vlastne symbol kapitalistickej opresie v Európe. Eh, ale toto neukončí boj robotníkov. Ďakujem pekne, pán Tusás. A teraz má slovo pani Andrikiene. E pani predsednička, dnes eh, bolo v Bruseli summit EU a Čína. Klimatické zmeny, obchod, to bolo na programe, takisto ako aj ľudské práva, trest smrti, a pracovný tábor. Všetky tieto otázky sú veľmi dôležité, ale chcela by som vrátiť vašu pozornosť k inej dôležitej otázke, a to je otázka Tibetu. My môžeme vyjadriť len naše poľutovanie nad tým, že dialog medzi Dajlámom a čínskymi orgánmi je veľmi, veľmi pomalý a posledné kolo sa uskutočnilo minulý rok v novembri a rokovania sú veľmi, veľmi sporadické a viac menej um, sú, ovláda ich veľmi nízka miera dôvery. Dalai Lama povedal, že nežiada o väčšiu autonómiu, chce len viesť dialog s Čínou a Dalai Lama by privítal dialog bez násilia a všetko preto urobí, aby tomu podporil. Pán Vadim, nech sa páči. Domnilor Dámy a páni, pani predsednička, žiaľ v Rumunsku v súčasnosti je brutálna cenzúra, aká nie je v žiadnom inom členskom štáte. Vykonávajú inštitúcia, ktorá sa volá Národná rada pre audiovizuálne e, vysielanie. Je to jednoducho e, stroj, ktorý cenzuruje e, aj takých veľkých spisovateľov, ako je Cervantes, Goethe alebo Balzac ak by dnes boli nažive, aj tí by boli cenzurovaní. A tento gang terorizuje nezávislé televízne stanice a tento um, orgán je ako pohrebisko slonov, kde sú rôzni zombi, ktorí sú diaľkovo ehm, kontrolovaní politickým diktátorstvom No, nie, nie je možné, aby opozičné strany sa mohli vyjadriť. Pomôžte nám, aby sme sa vrátili späť k tomu, čo sme mali pred, ešte v roku 1989, slobodu tlače a prejavu. Teraz pani Harkin. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dnes večer sme diskutovali o sociálnych ustanoveniach Lisabonskej zmluvy, ktoré zavezujú Úniu, aby vzala do úvahy sociálne dôsledky akýchkoľvek politík, ktoré prijíma. E, zvažuje naozaj Európska únia ekonomické aj politické dôsledky, konkrétne Európska komisia zvažuje tieto sociálne dôsledky, e, keď treba na tom, aby Írsko dodržalo stabili, pakt stability a rastu do roku 2014. Samozrejme, že fiskálna konsolidácia organizácia je veľmi dôležitá, avšak e, vyzerá to tak, že to je jediné, o čo tu ide. Dostaňte ADP do pod 3% do roku 2014 a inak nič. To je jediné posolstvo, čo sa dozvedelo Irsko od EÚ. A dnes sme počuli, že nie je jednoducho takáto nehanebná požiadavka nemá svoje miesto. Áno, my rozumieme tomu, že potrebujeme to znižiť na 3%, ale potrebujeme väčší časový rámec a viem, že niektoré problémy sme si sami spôsobili a nežiadam ani o uľahčenie, avšak e, takýto prístup vlastne bude mať veľmi negatívny vplyv na našu malú krajinu, kde každý deň e, zaniká 4 podniky. Pani Skřidevská má teraz Skřidevská má slovo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. V Nedávno sme v Polsku počuli o prípadoch o využ- zneužitia alebo využívania psychoaktívnych látok, ktoré viedli až k smrti v dôsledku použitia takýchto psychoaktívnych látok. A neexistujú žiadne mm, právne príslušné zákony, ktoré by umožnili e, zákonom e, bojovať s producentmi takýchto psychoaktívnych látok a tých, čo užívajú e, tieto látky, si myslia, že ak to nie je zakázané, tak to asi nie je škodlivé. A tieto látky sú však ešte škodlivejšie než drogy. A ak pri mali by sme teda podniknúť rozhodné kroky v otázkach psychoaktívnych látok a myslím si, že Európska komisia by mala e, naozaj urgentne prijať e, široko spektrálne opatrenia, aby sa občania informovali o tom, aké sú negatívne účinky e, psychoaktívnych látok. Ďakujem. Pán Tuli. Ako bolo uvedené 6. oktobra vo Financial Times, e, komisár pre výskum e, volal, že je potrebné e, stimulovať výskum a vývoj. Potrebujeme teda stimulovať aj súkromný sektor, aby investoval do vedy a výskumu, avšak stále sa stále, sa však rizikový kapitál e, nedostáva do vedy a výskumu, pretože sa dostáva stále len špekulantom a rôznym hedžovým fondom a podobne. E, takéto, takisto sa ešte môžu použiť tieto fondy, ktoré e, vzýšli z, prost, z činnosti takých ako je Google a podobne a mohli by poskytovať prostriedky pre malé a stredné podniky a takisto by mohli podporiť rast pre najbližšie obdobie takisto potrebujeme premostiť medzeru, alebo prekonať medzeru medzi EU, Európou a Spojenými štátmi a Japonskom. Ďakujem. Ďakujem, slovo má pani Alfano. Grazie Presidente, io voglio denunciare a questo Parlamento. Ďakujem pani predsednička. Visita del Papa a Palermo, la Costituzione italiana. Ďakujem pani predsednička, rada by som upriamila vašu pozornosť na to, že v nedelu sa bude riešiť Európska charta ľudských práv v súvislosti s porušením talianskej ústavy, konkrétne práva na vyjadrenie. Právny štát v Taliansku ešte opäť raz neplní svoju úlohu, porušuje slobodu náboženstva. Napríklad už v domove mojich rodičov som pozorovala takéto zásahy, napríklad e, knižnica alebo plagáty, ktoré boli v domove mojich rodičov po návšteve istých úradníkov sa museli odstrániť a to nie, nie je v súlade so slobodou vierovýznania alebo náz, vlastného názoru. V Taliansku sa dbá na to, aby pápež nebol urážaný, ale pán Berlusconi si môže hovoriť, čo chce v televízii a tam sa e, církev neozýva. Takto teda vyzerá sloboda vyjadrenia aj pre nenáboženské organizácie v Taliansku, aj pre náboženské. Ďakujem. Slovo má pán Tanasesku. În ciuda măsurilor anticriză luate de guvernele țărilor europene, Dámy a páni, napriek protikrízovým opatreniam ehm, vládami európskych členských štátov E, situácia však e, sa len koncom nezlepšuje. Žiaľ, tieto opatrenia, e, ktorými sa vlády snažia zaplniť medzery v rozpočtoch a splatiť dlhy, to sú v podstate opatrenia, ktoré vyprodukujú novú krízu, pretože vlastne znižujú kvalitu života aj kvalitu príjmu občanov. Možno, že už nastal čas, aby vlády zmenili svoj postoj a Ehm, dali záujmy občanov, ktorí sú stále chudobnejšími, nad záujmy bank, ktoré naďalej stále majú, zaregistrovávajú veľmi veľké zisky. V podstate, ak z tejto e, z hry má byť prehra, nemá by to byť človek, čo žije na ulici. Ďakujem pekne. Teraz pán, slovo má pán Mato Androver. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som takisto chcel hovoriť o Venezuele, pretože niektorí hovoria o tom, že vo Venezuele e, sa ťažko môže voliť e, slobodne a demokraticky ehm, súkromné právo je veľmi málo rešpektované vo Venezuele. Občania sú čelia rôznym hrozbám. Ehm, napríklad e, bola tu spoločnosť, ktorá vznikla na Kanadských ostrovoch, poskytovala e, e, ehm, prácu viacerým ľuďom, ale bola ehm, vyhostená z krajiny. Nedávno tá táto kraj, e, firma sa dostala na čiernu listinu krajiny. E, včera sa im skonfiškovali ich e, majetok aj viacerým iným podnikom. Jednoducho podnikatelia aby sa nemali cítiť byť ohrozovaní a je už najvyšší čas, aby sa z Venezuely stala skutočná demokracia, kde nebudeme pochybovať o tom, že tam, žijú, že tam majú teroristi živnú pôdu. Ďakujem slovo pani Renie ich möchte auf die aktionswoche der internationalen transportarbeiterföderation Ďakujem Čo sa týka um, akčného týždňa um, dop dopravy, verejnej dopravy, Um, momentálne prebieha takýto deň, alebo tento týždeň Dňa solidarity v Turecku bol nepriateľný agresívny postup zamestnávateľa voči svojim zamestnancom európska alebo turecké pracovné právo nezodpovedá európskemu pracovnému právu a z tohto dôvodu sú pracovníci v Turecku zneužívaní. A podľa tureckého práva môžu byť odbory aktívne len vo chvíli, kedy e, sa odborovej akcie zúčastní viac ako 50 zamestnancov. 50 A UPS v Turecku sa tvrde postavila proti eh, protestom. A nedošlo ani k uznaniu práv eh, týchto pracovníkov. Pracovníci sa snažili o to, aby mali lepšie pracovné podmienky a aby tí, čo boli prepustení, tí mohli byť opäť zamestnaní ale postupy, ktoré využívajú niektoré spoločnosti proti týmto pracovníkom Turecku nie sú priateľné. Ďakujem slovo má pani Bilbao Barandika. Gracias, presidenta. El próximo 18 de octubre se inicia un juicio. Ďakujem pekne, pani predsednička. 18. oktobra príde rozsudok v prípade Turkan. Prepačte, v tureckom meste Ide o, o osúdenie e, mestských úradníkov, ktorí e, nesprávne posudzovali politické názory a tie zadržania, o ktorých som hovorila, sú len príkladom toho, ako trpí kurdská menšina v Turecku. Turecko pokročilo, snaží sa priblížiť sa Európskej únii, ale nestačí to. Je potrebné, aby sme sledovali vývoj v Turecku a potrebujeme sa pozerať aj na situáciu Kurdov a žiadam komisiu a parlament, aby vyslal oficiálny list na túto tému. Ďakujem a slovo má teraz pani Kretu. Ďakujem pekne. Jedna vec, ktorá sa môže stať počas hospodárskej krízy, je tá, že politická kríza e, sa k tomu pripojí. To sa teraz deje v Rumunsko, ktoré má najnižší hospodársky ekonomický prepad. Vláda aplikovala e, mm, prísne opatrenia a milióny občanov nemajú, e, nemajú lieky, trpia chladom Občania sú zúfali, pretože ich čaká zima a ich príjmy sú drasticky nižšie. Sú tu tiež porušovania práva slobody slova, ako to už dnes večer odznelo. Nový e, zákon o dôchodkoch zníži tieto dôchodky. To by sa malo spochybniť európskymi inštitúciami, mali by tu byť položené príslušné otázky, mali by sme bojovať proti antidemokratickým tendenciám v Rumunsku. Ďakujem, pani Kretu. Slovo pani Kavaliu. Chcela by som upriamiť pozornosť na udalosti v Portugalsku, ktoré súvisia s Európou, s humanitou. Je to Šampaliho nadácia, ktorá inaugurovala výskumné centrum pre rakovinu a neurovedu. Pani Malou bol podnikateľom, ktorý zdedil osobné bohatstvo 500 miliónov eur a venoval ho na výskum rakoviny v tomto výskumnom centre. Rada by som zablahoželala doktorovi Rablezovi, ktorý bude viesť toto centrum a nastavil veľmi dobré kritéria, aby zabezpečil vynikajúcu úroveň výskumu a klinickej praxe ubezpečujem vás, že Portugalsko a celkovo Európa môžu dosiahnuť vynikajúce úspechy vo vedeckom výskume a myslím si, že aj táto nadácia prispieje k tomuto cieľu a Portugalsko a Európa sa bude môcť píšiť vecami, ktorí možno budú plynúť do Portugalska z celého sveta. Budú to tie najlepšie veci, ktorí urobia prielomy vo výskume rakoviny a pomôžu celému svetu. Ďakujem, slovo má pán Mikolašik

Merci bien. Et pour terminer ces interventions d'une minute, je donne la parole à Madame Muniz de Urquiza. Ďakujem pani predsednička. Ja si myslím, že je nezodpovedné ehm, spochybňovať španielsku politiku boja proti terorizmu a pretože už e, existujú dôkazy, že existuje dô, e, dialog medzi Španielskom a Venezuelou a že je tam aj spolupráca medzi teroristickými skupinami a namiesto toho, aby bola tam konfrontácia, tak jednoducho teda boja proti terorizmu v Španielsku. Ďakujem, tým sa dostávame na záver eh, našich jednominútových vystúpení a teraz prejdeme k ďalšej rozprave. A tu ide o správy, správu Veronik D. Kaiser. Ide o systémy zdravotnej starostlivosti v subsahárskej Afrike.